colleagues, ladies and gentlemen. Milí kolegovia, dámy a páni, ďalší bod nášho rokovania. Rád by som vás poprosila, aby ste sa usadili, pretože začíname hlasovaním a už meškáme 15 minút, prepačte. To bolo posledné sedenie koordinátorov pred Vianocami a chceli sme sa venovať ešte uzavretiu niektorých bodov v starom roku. Teraz budeme hlasovať. Milí priatelia, prosím, aby ste sa ukľudnili, pretože máme pred sebou veľmi dôležité hlasovanie ktoré je ale veľmi krátke. Je to zavádzanie iniciatívy Prima podľa článku 185 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Bude to elektronické hlasovanie. Ide o schválenie um, stanoviska na ústne zodpovedanie. Rád by som sa vás spýtal, či súhlasíte s týmto ústnym zodpovedaním, tak ako to bolo predložené. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý? Zatiaľ nie, zjavne. Dobre, uzatváram hlasovanie. Plná podpora. 48 hlasov za, 1 hlas proti, skvelý výsledok. Otázka na ústne zodpovedanie je tým pádom e, schválená. Ďakujem pekne. Hlasovacie kartičky si môžete vyťahnuť zo hlasovacieho zariadenia. Prejdeme k ďalšiemu body nášho rokovania. To je veľmi dôležitý bod. Bod 10. Štrukturovaný dialog v druhom kole medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Mali sme tu pána komisára Carlosa Mojdasa tu vo výbore pred niekoľkými týždňami. Mali sme s ním vypočutie, to bolo prvé oficiálne rokovanie, teraz to je druhé riadne rokovanie s vami, pán komisár, a budeme mať s vami ešte niekoľko ďalších stretnutí počas tohto legislatívneho obdobia. Ste zodpovední za výskum, vedu a inovácie, to sú veľmi dôležité témy pre EÚ. A chceli by sme v rámci štrukturovaného dialogu medzi Európskym parlamentom a komisiou sa s vami porozprávať o prioritách pre následovné mesiace, najmä pre rok 2015. Rada by som doplnila, že by bolo veľmi zaujímavé zistiť, do akej miery nový investičný plán e, pre Európu bude pokrývať práve vaše témy, čiže vedú výskum inovácie. Bolo to naplánované v roku 2014 a vieme, že na začiatok e, treba čerpať určitý tý podiel finančných prostriedkov z horizontu 2020 a my by sme radi vedeli, či tieto peniaze sa potom znova vrátia do horizontu 2020 alebo možno dokonca, či sa tam vráti viac prostriedkov, než sa z neho odčerpalo. Ide o Risk Sharing Facility. Možno z týchto 2 miliónov eur sa stane 15 miliónov eur. Aspoň v minulosti to tak bolo a dúfame, že aj teraz sa tak stane. Určite to bude jedna z otázok pre vás okrem iných. Máme asi hodinu času na diskusiu, pán komisár. Rád by som vás najskôr srdečne privítal tu v Európskom parlamente a prosím vás o krátky úvod, prosím. Mr. President, professor. Ďakujem, pán predseda, pán profesor Buzek, vážení poslanci a poslankyne, dámy a páni. Veľmi sa teším, že som sa mohol dnes ešte raz prísť Práve som chcel povedať, že moja prvá um, oficiálna návšteva uh, je toto u vás, ale uh, je to v podstate inak, pretože pán profesor Buzek to uh, vyjasnil, opravil. Cítim sa tu trošku inak než pri prvej návšteve, pretože vy ste ma pred dvoma mesiacmi potvrdili v mojom úrade, čo považujem za privilegium a uznanie. Rád by som e, sa tu objavoval pravidelne, aby sme formálne a aj neformálne diskutovali. Som teda tu. A rád by som vás informoval o tom, čo máme na pláne. Len mesiac pracujeme, ale boli sme veľmi aktívni. Myslím, že táto komisia je orientovaná na výsledky. V týchto prvých dvoch mesiacoch sme sa už snažili na tom pracovať. V kolegiu sme schválili novú filozofiu, čo je dôležité s ohľadom na transparentnosť. Máme nový rozpočet, dohodli sme sa na ňom a okrem toho máme, sme predstavili investičný plán, ktorý vysvetlím hneď v detailoch. Ako komisár som samozrejme v rôznych riadiacich výboroch, činný, digitálna agenda, energia, lepšie presadzovanie práva. Komisia sa snaží vytvárať rôzne skupiny, ktoré sa budú venovať rôznym témam. Už som mal možnosť navštíviť štyri členské štáty, Litvu, Taliansko, Portugalsko a Nemecko. E, cestoval som aj do Juž, Juhoafrickej republiky. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé. Tento program DCPT2 som videl, ako sa v praxi aplikuje. Bolo veľmi zaujímavé vidieť, kam tečú dane, aby sa zachránil život mnohých ľudí, čo sa týka iniciatív. Teším sa, že môžem poukázať na to, že Horizont 2020 v rôznych oblastiach je prioritnou oblasťou, mojou prvou témou bola ebola a v rámci Horizontu 2020 sa podarilo 280 miliónov eur zhromaždiť na poli zo súkromných prostriedkov na poli z verejných, aby e, sme naštartovali klinickú štúdiu na vývoj lieku proti ebole. Ide o F a E ukazovateľ chceme na tomto pracovať, chceme sa venovať v oblasti výskumu a vývoja tejto téme. Volkswagen je špičkovým investorom v tejto oblasti, je to európsky podnik. Chcem však začať novým investičným plánom. Mnohí z vás uh, reagovali na oznámenie z posledného týždňa s pánom predsedom Junckerom a s pánom podpredsedom Katajnenom a s predsedom um, uh, Európskej investičnej banky ste sa už stretli týmto novým plánom. Chce komisia vyslať impuls na rast. Uh, plán sa predkladá v takej dobe, kedy sa tento cyklus e, investícií štruktúrneho fondu a rozpočtovej disciplíny e, spája. Je to potrebné zladiť môže vzniknúť dojem, že tam ešte niečo chýba. Tento investičný plán teda doplňa tento trojuholník, ktorý je potrebný na to, aby sa Európa znova vydala cestou rastu. Investičný plán nechcem však predstavovať v detailoch, pretože vychádzam z toho, že už ste k tomu si vypočuli rôzne prezentácie. O mnoho viac e, budem nasledovať návrh pána profesora Buzeka a síce výskum, vývoj a inovačné aspekty tohto um, inovačného plánu predstavím. Ako bude inovačný plán pôsobiť v týchto troch oblastiach. Myslím, že by som dnes mala začať odpovedou na otázky, dokonca ešte predtým, než ste mi ich položili. Uh, Ehm, čiže dám vám na začiatok už celý rad odpovedí a potom samozrejme môžete ešte klásť doplňujúce otázky, aby sme celú túto tému uzavreli. Prvá téma, ktorá mi, ehm, prvá otázka, ktorá mi napadla, keď pán podpredseda Katajnen ehm, poprvýkrát so mnou diskutoval o tomto investičnom pláne, prečo by Horizont 2020 mal prispieť k investičnému balíčku. Ja si myslím, že vás nemusím presviečať, pretože my všetci v Európe vieme, že úloha výskumu vedy a inovácií je rozhodujúca pre e, rast a zamestnanosť. Horizont 2020 teda prispieva k investičnému plánu. Je to je to nevyhnutné, pretože každý investičný plán, ktorý predstavujeme a štartujeme, potrebuje výskum, vývoj a inovácie. Nám išlo najmä o to, a pritom myslím na portfólio a na myšlienku toho, že chceme inovácie propagovať ďalej v Európe. Horizont 2020 sa stane pevnou súčasťou tohto investičného plánu, pretože tento doplňa a posilňuje Horizont 2020. Druhá otázka, ktorá mi napadla, bola nasledujúca. Budeme schopní e, zabezpečiť aby e, Horizont 2020 bol akosi konkurenciou tomuto investičnému plánu. Z doterajšej prezentácie snáď vyplynulo, že oba tieto prvky nie sú vo vzájomnom konflikte, nie sú si konkurenciou. Horizont 2020 e, a investičná stratégia majú rovnaké ciele, rast, zamestnanosť, ale e, sú to zároveň dva komplementárne nástroje. Má to určite zmysel. Tieto tento veľký investičný plán tak je údernejší. Samozrejme, že sa musíme pozrieť aj na realitu. A ja budem voči vám veľmi otvorený v niektorých otázkach. Poprvé treba vyjasniť následovné. Ako môže Horizont 2020 prispieť k investičnému plánu a vy mi určite poviete, dobre, máme teraz úsporné opatrenia v prípade rozpočtových prostriedkov v horizonte do roku 2015 a s ohľadom na rozpočet pre rok 2015 Dobre, naše predstavy musia byť úplne jasné. Musíme program rozdeliť na tri aspekty. Po prvé, 2013-2014 komisia zaplatila všetky faktúry, ktoré dostala od členských štátov v rámci stanovených lehod. Samozrejme, že generálny riaditeľ sa musel veľmi pritom snažiť, pretože sme museli znížiť refinancovanie, došlo k určitým omeškaniam, ale práca je urobená a účty, faktúry sa platia. To je aj pre vás dôležitá informácia pre 2015. Rád by som sa vrátil k tomu, čo som už povedal pri vypočutí. Vyslovujem sa za to, aby e, sa rozpočtové kapitoly pre výskum neznižovali. Komisárka pre e, výskum pani Georgieva samozrejme podporuje moju pozíciu v prepracovanom e, návrhu rozpočtu na rok 2015. Zistíte, že sme sa snažili, aby rubriky položky 1a a 1b boli opatrené takou výškou rozpočtových prostriedkov, prostriedkov, aby e, e, sme boli s tým spokojní, ale práve na takéto rokovania s radou, aby sme dosiahli dostatok e, prostriedkov v týchto položkách, potrebujem vašu podporu. A myslím, že tým pádom um, sa nezacielujem na vás len ako na poslancov um, parlamentu, ale um, dúfam, že vy sa nakontaktujete vo vašich členských štát, kontaktoch e, s vašimi vládami a tam vysvetlíte, prečo je toto dôležité, aby nám bolo jasné, ako sa postaviť k týmto položkám. 2,7 miliard eur e, z horizontu 2020. Ako sa táto suma do investičného plánu premietne? Bude to trvať asi 3 roky postupne. Ten tieto peniaze by sa mali presunúť do garančného fondu na tieto tri roky a v prvom roku tohto nového Európskeho fondu pravdepodobne nedvojde k reálnym platbám, pretože nové prostriedky pre výskum a vývoj neboli schválené. a dôjde k určitému časovému posunu, čo sa týka disponibilných prostriedkov. Myslím si, že to dobre celé skončí. A teraz prejdeme k otázke, ktorú určite mi položíte, alebo si ju už kladiete. A síce, Ako môžeme zabezpečiť, že potrebné financie v horizonte 2020 naozaj budú k dispozícii? Odkiaľ sa tie peniaze majú zobrať? K tomu vám ešte nemôžem dnes dať úplnú odpoveď, ja by som si však rád od vás vypočul riešenie, čo si o tom myslíte. Myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad rôznymi scenármi. Pritom však musíme stále myslieť na to, čo týchto 2,7 miliárd by malo spôsobiť? Malo by to ísť do základného výskumu? Alebo týchto 2,7 miliárd by um, malo uh, sa premietnúť do rizikových projektov. Áno, musíme to um, zodpovedať. Zod, uh, zodpovedať uh, slovom áno, ale chceme si k tomu vypočuť vašu mienku. Mám tu ešte ďalšie body, ktorým by som sa pri vysvetľovaní rád venoval um, Rada pre konkurencieschopnosť, ak by som vás na toto upozornil, e, budem tam sedieť zajtra, chcem sa s vami venovať niektorým bodom. Odohrá sa politická diskusia o e, vede a o jej význame pre spoločnosť a viete, že toto to bolo, za, sa má zapracovať do rímskeho vyhlásenia, čo plne podporujem, potom závery rady k európskemu výskumnému priestoru. Už som vám povedal, že je to jedna z mojich priorít, jedna z tých, ktoré um, spoločne chceme naplňať a preto je dôležité časový harmonogram e, pre rok 2015 stanoviť zdroje pre výskum a inovácie. Aj k tomuto má byť vydané vyhlásenie záver rady a investície musia ísť ruka v ruke s prioritnými štrukturálnymi reformami, aby každé euro, ktoré sa bude investovať, sa plne využilo. Rád by som pripomenul, sám som už bol prítomný, keď ste sa dohodli na príjme. Myslím, že aj k tomuto bude, e, budú vydané závery rady. Poznám rôzne argumenty v debate a vychádzam z toho, že táto otázka ešte bude položená. Pán predseda, ja by som teraz rád navrhol, aby sme prešli k otázkam poslancov, aby som mohol dodržať navrhovaný časový harmonogram. Ďakujem pekne, pán komisár. Hovorí pán predseda, snáď najskôr koordinátori. Ehm, dve minúty, prosím, každý rečník. Pán Eiler. Pán komisár, Najskôr by som sa rád poďakoval. Štyri komisári, štyroch komisárov som zažil v mojom politickom e, živote, ale nikto e, z nich nebol tak e, otvorený a pripravený hneď od začiatku tak otvorene spolupracovať s parlamentom. Nechcem prechádzať do detajlov, myslím, že principiálne vás podporujeme, ale v parlamente sa objavuje otázka, prečo toto všetko treba financovať z rozpočtu Horizontu 2020. Už z výboru LIBE, aby sa 2,9 alebo 3 miliardy prerozdelili na e, Horizont 2020 polnohospodár a polnohospodárstvo. Myslím, že to by bolo férové. My sa e, zaoberáme však inou myšlienkou. Keď už tieto peniaze vydávame, aké možnosti vidíte v rámci toho, že v rámci 300 miliónov by sa stanovila určitá hranica. A tretia otázka celkového rozpočtu, ak budeme teraz rátať 2,7 miliard a znižovanie e, o 1,3 miliardy, e, toto je požiadavka rady, z horizontu by sa potom malo čerpať 1,1 miliardy a celkové zaťaženie 8,7 miliardy z e, platieb v konečnom dôsledku bude chýbať 17 miliard eur, čiže hovoríme o znížení rozpočtu eh, horizontu 2020 takmer o 25 Ja chcem jasne povedať kolegom, o čom hovoríme. Čiže kontinuálne znižujeme rozpočet horizontu 2020. Moja otázka, ako sa s týmto chcete vyrovnať? Máte našu podporu, ale je to veľká výzba. Tretia otázka. Ide tu o jednotlivé nádeje um, v tejto hre, čiže premostenie medzi štrukturálnymi fondmi a horizontom 2020. Malo by to byť premostenie pre výskum a vývoj. Ako spolupracujete s DG Regio a aké sú plány na to, aby uh, sa uh, toto celé integrovalo do celkového obrazu výskumu a vývoja v Európe? SAD uh, bude teraz hovoriť pani kolegyňa eh, Sabezon Ruiz. Ponajprv by som rada povedala, že tento investičný plán, ktorý eh, ohlásil pán predseda Juncker, je pozitívny. Zdá sa, že by sa tak dala eh, zvýšiť dôvera v súkromno verejné projekty, zlepší sa klíma, ale chýba štvrtá strategická línia, ktorá by bola nad rámec e, telekomunikačných opatrení. Toto by bolo dôležité, pretože potrebujeme trvalo udržateľný vývoj, napríklad aj v zdravotníctve a teraz ešte k téme financovanie. A ako to robíme s horizontom 2020? Už ste povedali, že teraz je podstatný čas dôležitý pre tento projekt, ktorý je naplánovaný v Junckerovom pláne. Povedali ste, že by sme sa mali k tomu vyjadriť. To chcem práve urobiť. Horizont 2020 má veľmi špecifické ciele, konkrétnu líniu, rizikové financovanie, aj to odznelo bola spomenutá suma, ktorá je dosť podobná ako tá suma, ktorou sa prispieva do horizontu 2020. Toto celé prispieva k strategickému plánu, k tretiemu, k práve k tomu, čo sa sústreďuje na malé a stredné podniky. Ja nechcem tu v zásade všetko meniť, ale ako už bolo povedané, e, príliš sa venujeme e, horizontu 2020 hovorí sa o zmenenom nariadení článok 6, ale toto by bolo mimoriadne problematické najmä pre našu politickú skupinu a pre celé vedecké spoločenstvo. Čo sa týka týchto špecifických cieľov rizikového financovania, no tak tam snáď môžeme byť spokojní, aj vedecká komunita, ale my si robíme starosti o tom, že Horizont 2020 eh, sa stále znižuje tento objem prostriedkov. Ďakujem pekne za správu, ale ide samozrejme o infraštruktúru. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pán predseda, vážený pán komisár. Tu sedím, kývam. Srdečne vás vítam a veľmi som vďačný za možnosť výmeny názorov. Samozrejme, najdôležitejšia otázka je, odkiaľ vzať peniaze na realizáciu projektov, ktoré plánujeme. To, čo ste povedali, je veľmi dôležité, veľmi vážne. Rast, rozvoj, budovanie či udržanie pracovných miest sú kľúčovým prvkom a samozrejme to sa nepodarí uskutočniť bez činností, ktoré by mali napomôcť vašej koncepcii, čiže sú to otázky energie, diverzifikácie, lacnej energie, investícií do zdrojov, ktoré sme do tejto chvíle ignorovali. Ale hovorím o oblastiach, kde sa uskutočňujú testy. Hovorí sa o napríklad likvidácii uhelnej energie, ale to je veľmi dôležitá téma podľa mňa. ochrana toho, čo dnes v Európe máme, je veľmi dôležitá a práve tieto otázky by sme si dnes mali položiť či máme, či nemáme stabilné zdroje, či máme diverzifikáciu, nakoľko je stabilný či nestabilný trh práce. Toto sú základné veci, na ktoré som sa chcela opýtať. A pokiaľ ide o oblasť energie, ako chcete podporovať rozvoj novodobých spôsobov získavania energie z uhlia či bridlicového plynu alebo iných zdrojov, ktoré doteraz ešte neboli využívané. Aký bude pomer, podiel obnoviteľných zdrojov energie? Akým smerom sa vôbec bude táto oblasť rozvíjať? Ďakujem pekne, pán Debaker za ALDE. Ďakujem, pán predseda. Zdravím vás, pán komisár. E, chcel by som povedať niečo podobné. Tu som, tu som. Mm, vedecká komunita sa skutočne obávala, keď e, počula v Junkerovom pláne, že e, časti Horizontu 2020 by sa mali využiť ako začiatočný rozpočet pre to obdobie 2015 a 2016. A preto sa chcem spýtať pomerne jednoducho. Všetci vieme, že ak chceme zvýšiť trošku väčší pákový e, efekt, e, musí sa jednoducho generovať nejaká návratnosť, inak nebudú mať súkromní investori záujem. To je z časti samozrejme protichodné proti cieľom Horizontu 2020, e, kde ide o podporu základného výskumu ktorý nie je až taký atraktívny. Takže prosím, objasnite nám tieto rozbory. A potom, po druhé, Európska stratégia excelentnosti. Myslíme si, že Európa eh, v určitých oblastiach musí jednoducho eh, sa eh, tlačiť naspäť, ale túto v Junckerovom pláne vnímame určitú renacionalizáciu, pretože každý členský štát samozrejme príde so svojimi vlastnými plány e, Flámsko už 25 e, miliard e, eur projektov chce žiadať a to je malý región, takže viem si predstaviť, o koľko bude žiadať Nemecko alebo Francúzsko. Takže ako chcete zabezpečiť, aby európsky výskumný a inovačný potenciál a stratégia neprišli skrátka? Uh, Ďakujem pekne. A v mene zelených pán Claude Turmes. Ďakujem. Zelení podporujú myšlienku pána Junkera a komisie reinvestovať financie, avšak nie sme si s tou myšlienkou zobrať peniaze z horizontu. Pán Debaker už dobre popísal situáciu. Výskum to nie je niečo, čo okamžite generuje príjmy takže sa to nehodí pre tie guarantee instruments, hovorí rečník. Myslím si, že v ITRE by sme mali vo veľkej väčšine povedať nie. Existujú iné fondy, najmä štrukturálne fondy. V oblasti energetiky chceme, aby sa štrukturálne fondy používali na energetickú efektivitu, ale nielen prostredníctvom stimulov, ale aj prostredníctvom revolvingových fondov som prekvapený, že komisia o tomto nehovorí. Myslím si, že spolu musíme povedať nie čerpaniu rozpočtu horizontu. Naopak, myslím si, že by sme sa mali zamerať na štrukturálne fondy. No a mám druhú pripomienku. Hovoril som tom aj včera, keď tu bol pán Kanete. Chceme, aby inovácie a výskum slúžili konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. najväčšou investíciou do budúcnosti bude investícia do obnoviteľných zdrojov energie. Tam máme dobrú, dobré stanov, dobrú pozíciu. V tejto chvíli sme vodcom v oblasti fotovoltaiky, ale Číňania vo svojom národnom pláne hovoria, že v Číne bude potrebné 80 strojárstva v čínskych továrniach bude fungovať na fotovoltaiku. A v Amerike taktiež chcú investovať 750 e, milión eur na túto technológiu. Takže pokiaľ my v tejto chvíli nebudeme investovať do tejto domény, strátime svoje líderstvo, svoju líderskú pozíciu na svete a dúfam, že pán Mojedas bude aj môcť spolupracovať, aby sme posunili túto našu pozíciu. Myslím si, že, v Európsk- že teraz že budeme pracovať na rozvoji vedy a výskumu a najmä v oblasti fotovoltaiky. Ďakujem, pán predseda. Momentálne eh, je veľký záujem o eh, fondy eh, Horizontu 2027 nový investičný program. Myslím, že by sme mali byť veľmi opatrní pri príjmaní opatrení. A podporujem to, čo povedal pán Eller, aj e, zo štrukturálnych fondov, aj z poľnohospodárstva treba e, zabezpečiť e, prostriedky, aby tu bolo dosť zdrojov. A preto sa chcem spýtať, aké opatrenia príjmete, aby sa Horizon 2020 pre tento investičný fond vlastne ne, aby sa peniaze nepre, nepretiekli z tohto fondu do toho investičného fondu. No a z výskumných programov tieklo veľmi veľa do súkromných zdrojov financií. 43 prostiel, prostriedkov v minulosti tieklo do priemyslu. O 15 rokov neskôr s rámcovým, s rámcovým programom to bolo len 27 a teda pýtam sa, aké opatrenia chcete prijať, aby prostriedky opäť boli viac e, nasmerované e, smerom do podnikov a pre ich e, teda výskum a vývoj, aby sa nám zvýšil inovačný potenciál európskych podnikov. Ďakujem. Ďakujem, If I may ask you, Mr. Commissioner, uh, to, to uh, answer the, the... Pán komisár, teraz by som udelil slovo vám, aby ste zareagovali na tie otázky, ktoré zazneli. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade e, som veľmi rád, že všetci z vás e, sa zaoberajú e, bodmi, ktoré považujem naozaj za veľmi dôležité pre nás všetkých, aby sme o nich diskutovali. Nepôjdem v takom istom poradí. Pán Debaker ako zazneli otázky. Pán Becker sa ma spýtal na typ projektov. Myslím, že to je dobrý začiatok e, začať s mojimi odpovediami. Jedna z vecí, ktorá e, bola pre mňa ako komisára veľmi dôležitá, keď sme sa e, začali zaobrať investičným plánom, bolo zabezpečiť, aby, tieto, aby tento investičný plán bol o raste. A ak o raste, tak potom o inováciách a o vzdelávaní a e, niektoré z tých e, slov v tom texte by som chcel citovať. E, to tam presadil môj tím, aj e, teda za prítomnosti pána Katajnena a e, e, ďalších kolegov. Takže keď vidíte, že e, e, generálny, e, generálny cieľ fondu je zvýšiť európsku, európsky význam vo vzdelávaní, v, v inováciách a vo výskume, takže E, podpredseda e, Katajnen e, vie, že pre kolegium je toto dôležité, lebo toto bol pre mňa naozaj veľmi dôležitý bod, ktorý som presadzoval. Ak chceme tu naozaj zmenu paradigiem v európskom hospodárstve, E, takže e, sme hľadali teda, e, potom máme nejaké projekty, ktoré nemajú mať nejakú väčšiu, veľkú návratnosť. Musíme zabezpečiť, aby tieto usmernenia sa postarali o to, že toto budú investície v produktívnej oblasti. Samozrejme, to sa ľahšie povie, než urobí. A ja dúfam, že na základe teda komentárov, ktoré ste urobili, e, aj vy prispete k tomu, že v tých ďalších e, krokoch po Európskej rade e, budeme naozaj pracovať na tých usmerneniach pre tieto investičné, tento investičný fond. To je náš nástroj na to, aby sme zabezpečili, že tieto peniaze sa vynaložia do projektov výskumu, vedy, digitálnej ekonomiky a tak ďalej. To bude teda Ehm, prvý bod, eh, aby som zodpovedal na otázku pána Debakera. A potom otázka pána Grobačika. Ospravedlňujem sa za výslovnosť vášho mena. Spomenuli ste eh, energetiku a výskum, dôležitosť eh, energetiky. Myslím, že bolo veľmi jasné zo strany Európskej únie a aj posledného rozhodnutia, že susedíme sa na nízko uhlíkové emisie a podobne a že to je pre nás veľmi dôležité. E, tak o toto sa naozaj zasadzujeme, že veľká časť nášho výskumu musí tiecť do oblasti efektívnosti obnoviteľných zdrojov a tak ďalej. Toto je totiž naša budúcnosť. Pamätám si to, lebo túto otázku som dostala aj na hearingu. Je to dôležité a je úlohou nášho portfólia, aby sme e, naozaj e, sa snažili zaradiť naozaj nové myšlienky. Spomenuli ste bridlicový plyn. Ja si myslím, že je dôležité mať výskum ohľadom bridlicového e, plynu, aby sme tu mali potom fakty, aby sme mohli informovať ľudí na základe faktov. A potom budeme môcť viesť vhodnejšie diskusie. A o toto sa budem zasadzovať, aby sme investovali do výskumu takýmto spôsobom chceme zabezpečiť, aby sme vedecky e, e, vedeli zodpovedať na takéto otázky. A potom k otázke Kloda Turmesa. Pýtal sa tiež, e, čo budeme robiť v oblasti obnoviteľných zdrojov, ale vidím, že teda Klod je tam. Uh, Chcel som odpovedať ešte na otázku pána Turmesa, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie. Myslím si, že jednoznačne je to jedna z priorít v rámci Horizontu 2020. Myslím si, že čoskoro budeme mať schôdzu, kde si budem schopný lepšie si vypočuť vaše priority, pretože jednoznačne toto je jedna z priorit v našom programe a myslím si, že teraz s novými cieľmi pre rok 2030, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie, máme pred sebou naozaj veľký kus práce. Takže by som rád potom s vami podrobnejšie o tomto hovoril. Nemusí, nemám v tejto chvíli všetky e, podrobné informácie o našej práce, m, mm, práce v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. A teraz k otázke pána Elera ale myslím si, že je naozaj trefná. Chcem mu poďakovať za e, takúto priamosť v jeho otázke. Myslím, že to, čo povedal, je veľmi dôležité pre náš e, myšlienkový proces. Ako môžeme zabezpečiť, že tieto eh, eh, peniaze sa vynaložia eh, takýmto smerom do výskumu, vývoja a inovácií? Musíme to zabezpečiť. Ja dúfam, že aj tento parlament nám v tom nepomôže. Musíme sa zabrať všetkými detailami, ktoré zabezpečia, aby v usmerneniach pre tento fond bolo pevne stanovené, že to musí ísť práve týmto smerom s pánom profesorom Katajnenom sa o tom e, rozprávam vždy, keď sa stretneme na chodbe. Pozri, tento fond je o výskume a vede a inováciách. A k tým ďalším bodom, ktoré spomínal pán Eller, 2 body 1,1. Myslím si, že tu máme viacero e, typov problémov ale navzájom aj súvisia. Musíme e, si však uvedomiť, že 2,7 e, e, to trvá 3 roky. Nemôžeme teda očakávať okamžitý návrat investícií, ale ja dúfam, že spolu môžeme aj, aj s radou teda na tom pracovať, aby to fungovalo. Pán Eller tiež spomenul štruktúrálne fondy a iné typy fondov mojou kolegyňou Korinou Kretu e, pracujem na tom, aby sme e, dokázali niečo, o čom viem, že je ťažké, pretože e, ale, ale, je to, ale je to dôležité. Rozmýšľame teda, ako môžeme spolupracovať s DG Regio v oblasti práve výskumu, vedy a inovácií. A ja som teda poprosil e, ľudí z môjho personálu, aby sa zaoberali touto témou. A my naozaj e, chceme niečo zmeniť v našej spolupráci e, s nimi, namiesto toho, aby sme tu mali iba Horizont 2020 a ďalších teda 100 miliárd potom pre inovácie a vedu. E, chceme tu vytvoriť takéto synergie, ale to si bude vyžadovať veľa odvahy, pretože tu majú spolupracovať ľudia z odlišných e, častí komisie. A pre nás, pre pani Kretu aj pre mňa e, je to však dôležité. Chceme to zrealizovať. No a pani Cabeson, Ruiz, mi položila otázku o financovaní. Spomnuli ste veľmi zaujímavé myšlienky. E, bolo by sa dobre pozrieť tie finančné nástroje. 2,8 miliard. A aké projekty budú na zozname, ktoré nie? A samozrejme význam ktorí tomu eh, eh, dávajú jednotlivé členské štáty, ktoré nám zasielajú projekty, či sú to produktívne projekty, alebo projekty, ktoré nemajú nejaký veľký eh, zmysel pre budúcnosť. Všetko som si zapísal, čo ste povedali. Samozrejme, ja musím povedať, že vaše pripomienky boli veľmi dobrou pomocou pre mňa. Je dobré, dá sa na nich naozaj stávať v tých jednotlivých oblastiach. povedal som ešte niečo, ešte na tie štruktúrne fondy som už odpovedal. Dobre, myslím, že som zodpovedal na všetky body, ktoré zazneli. Dobre, ďakujem. Teraz mám veľmi dlhý zoznam rečníkov. Navrhujem ho uzavrieť. Ak súhlasíte. A obmedzujem rečnícky čas na minútu 30. Pani Del Castillo Vera, nech sa páči. Sin perder tiempo. Muchas gracias, señor comisario. Yo creo que refleja usted una enorme voluntad eh, y un... Ďakujem pekne, pán komisár. Eh, vidím, že ste si vedomí eh, tých problémov, ktoré vlastne tu vnímame eh, všetci. Z tých prihlášok diskusie sa dá odvodiť, že rast a vytváranie pracovných miest úzko súvisí s výskumom, s inováciami, to je to východisko. A samozrejme, my sme si vedomi tejto problematiky, ale nebolo to dostatočne e, zohľadnené. E, výskum a inovácie, tie vlastne prispievajú e, k fondu. A nemali by sme tu mať fond, ktorý, ktorý by toto nezohľadnil. Ale z praktického pohľadu treba docieliť to, e, čo už tu zaznelo. Treba tu objasniť vopred, že časť týchto prostriedkov bude tiec naspäť do výskumu a inovácií. No a ide tu aj o možnosť, e, ako e, by sa to dalo všetko e, rozšíriť, aj keď tu máme naozaj už veľmi komplikovaný rozpočet pre Horizon 2020. Takže treba to nasadiť, ale treba aj získať potom niečo z toho späť, aby sme napokon docelili toho oveľa viac. Ježiš. Grazie. Ďakujem pekne. Prvá vec, e, veľmi sa nám páči váš e, e, vzťah s parlamentom, aký ste konkrétny a jasný a úprimný, ak by som to takto mohla nazvať, to si veľmi vážime. Poprvé, vzťah medzi výskumnými fondami a fondami REGI. To by mala byť politická komisia, ktorá tu dá takéto úsmernenia pre členské štáty a pre regióny, aby dobre komplementárne E, tieto prostriedky využívali. Takže musí byť takýto input z vrchu. Ak tu nebude, tak e, e, sa nebudú koordinovane využívať. Po druhé, keď sa skončí toto dvojročie 2014-2015, bude treba pouvažovať nad budúcnosťou. Možno to už začínate robiť, ale treba jednoducho pouvažovať potom nad budúcnosťami, pri budúcimi prioritami horizontu. A potom napokon zobrali zdroje e, horizontu. E, sú, sú v nejakej garancii, sú e, bokom, ale jednoducho nemôžem, nemáme k ním prístup. Ak by ste to mohli zmeniť, my by sme vás podporili, ak by sa to teda dalo ešte zmeniť. Ak by sme to mali 2,7 miliárd, ktoré by sa vrátili späť do výskumu a inovácií dvojitým, trojitým spôsobom, takáto by mala byť potom nejaká výmena. Takže toto by bolo niečo, o čo by sme sa radi snažili aj e, s komisiou. Ďakujem veľmi pekne, veľmi stručné, ale veľa, veľa otázok to bolo. A teraz pán Henkel, tiež e, pán podpredseda. Ďakujem pekne. E, boli ste už aj v Nemecku, v Leibnici. Veľmi sa nám páčilo vaše vystúpenie tam tým témam, ktoré tu už zazneli, aj teda k tomu, čo povedal pán Eller, by som chcel ešte e, poukázať na jedno. E, my sa stiažujeme pánovi Moedasovi na to a on nám, e, že sa tu znížil rozpočet horizontu 20 to je ale zbytočné. Myslím, že by sme si mali pripomenúť, že máme aj úlohu v rámci našej vlastnej politickej skupiny sa starať o to, aby nielen u nás, ale aj v štruktúrálnom fonde a v, v poľnohospodárstve sa krátilo. Inak sa nedostaneme ďalej. Pán komisár, mám úplne e, špeciálnu požiadavku na vás, e, pokiaľ ide o follow-up e, proces k Boloni zdá sa, že spochybňuje e, e, teda následovné kroky k e, výskumnej práci teda mladých výskumníkov na univerzitách. Viete, že niektoré krajiny už proti tomu zaujali starovisko a chcem sa spýtať, budete sa zasadzovať za to, aby sa tento úžasný nástroj nestal, nestal negatívnou obeťou? Ďakujem pekne, pani Kreu. Ja, ganz herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Mám tri otázky. Um, výskum v investičnom programe pokladám za dôležitý, ale zaujímalo by ma, pán komisár, aké kritéria chcete zaimplementovať do usmernení, aby sme vedeli, o čom môžeme hovoriť. Po druhé by ma veľmi uh, zaujímalo to, že celkový investičný plán spôsobí naštartovanie 1,5 e, násobné. Ako máte predstavu, že by sa to v rámci e, výskumu a vývoja dalo naozaj zrealizovať? E, toto by ma skutočne zaujímalo, Včera som sa pýtala komisie, či e, existuje nejaká možnosť, aby v oblasti výskumu sa to dalo skombinovať so štruktúrnymi fondo, fondami, ale či už v rámci operačného programu existuje takýto prístup. V zásade nie, pretože je tam o tom ešte veľmi málo uvedené. Čo máte konkrétne na pláne, ako by sa toto dalo lepšie spojiť a koordinovať? Čo sa týka všeobecného nariadenia, je možné, aby sa tak stalo. Ja sa vo výbore vždy na to pýtam. E, e, v reále sa to však ešte nepremietlo. Ja pokladám za veľmi dôležité, aby táto koordinácia bola určite užšia. Ďakujem pekne. Mr. Zorinho. Pán Zorinho. Obrigado, Presidente. Queria saudar o Comissário. Ďakujem za slovo, pán predseda pozdravím komisára v jeho rodnom jazyku. Čiže budem hovoriť po portugalsky. Taktiež som spokojný s jeho principiálnym stanoviskom, ktorý neumožňuje, e, tak povediac, e, sekania v horizonte 2020 môžete rátať s našou podporou. Finálne hodnotenia, tak ako aj kvalitatívne, musia byť kvalitatívne hodnotenia a nie kvantitatívne, to je pravda. Horizon 2020, ktorý by mal fungovať ako paka, pokiaľ by to bolo možné v rámci Junckerovho plánu. V tom prípade by sme museli hodnotiť ciele, museli by sme sa pozrieť, či sme vďaka tomuto pakovému efektu, vďaka tejto integrácie dosiel, dosiel, docielili to, čo sme si nastavili. Pán komisár, čítal som eh, v jednej revue, že v tejto chvíli je vo vašom sektore 40 miliónov návrhov projektov, ktoré predstavilo Fínsko, Chorvátsko, Maďarsko, Francúzsko, Taliansko, Írsko, Nemecko a tak ďalej. Čiže naozaj veľmi veľa krajín. Francúzsko navrhuje 24 miliardové investície do vytvorenia nového informatizačného systému v školách, aby teda školy boli vybavené počítačmi. Chcel by som, aby ste nám povedali viac o dynamike. Ako vnímate túto dynamiku dopytu, keby som to tak mal nazvať? Vy nie ste portugalský komisár, ale ja som portugalský poslanec. Ako si vysvetľujete, že doteraz Portugalsko nevypracovalo žiadny návrh? Ďakujem, pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. E, pred tromi rokmi som si pozval všetky inovatívne firmy v mojom regióne a opýtal som sa ich, čo, aké máte prekážky, čo vám bráni, aby ste viacej investovali do inovácií. A keby ste si počuli, boli to rôzne triviálne problémy. Jeden z nich napríklad ten, že nemôžu si dať do nákladov prototyp, ktorý vyrobia. My sme to potom samozrejme hneď e, dali do národnej legislatívy, už je to možné, ale chcem tým povedať to, že bolo by naozaj e, preskúmať a urobiť harmonizáciu v rámci Európskej únie, e, tieto problémy nejakým spôsobom odstrániť. A možno by sme odstránili aj to, že počas krízy v Spojených štátoch neklesla, neklesli investície a v Európskej únii klesli o 15 Čiže či takéto analýzy existujú a ak nie, tak určite ich je potrebné urobiť. Ďakujem. E, e, ďakujem pekne. Pani Ernst má slovo teraz. OK, ja viem. Um, ďakujem pekne. Začnem takto. Ak budeme chcieť byť otvorený, musíme povedať, e, že investičný plán pána Junckera e, stojí na e, pevných nohách. Poznáme túto sumu, vieme o tom, že sa to bude vydávať, ale nie viac Čiže v diskusii o horizonte 2020 e, sme sa teraz ocitli a tiež diskutujeme o štrukturálnych fondoch. A ja vám poviem, že táto diskusia bude ešte tvrdšia a aj tam odznie tá istá veta. Sme proti znižovaniu prostriedkov v tejto oblasti. Nechceme, aby sa e, tam niečo skracovalo, znižovalo. Vy ste povedali, že Horizont 2020 a investičný program sú komplementárne nástroje. Možno by ste to mohli ešte detálnejšie vysvetliť, aký to bude mať praktický dopad, to, o čom tu hovoríme. A druhý bod. Ja si myslím, že v oblasti výskumu a vývoja musíme urobiť veľa väčších krokov, najmä čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie. Toto je absolútne ťažisko. A ak svetový trh a tá hra tých veľkých hráčov sa nezmení, tak e, potom nemáme inú cestu. Myslím si, že je potrebné o mnoho viac investovať. Pozrite sa, kde je teraz Čína. Nesmieme e, znižovať finančné prostriedky v tejto oblasti. K týmito dvom, dvom bodom, keby ste prosím niečo povedali. Ďakujem. Madam, for your remark. Ďakujem pekne za vaše pripomienky. Pán kolega z Karins. Ďakujem za slovo, ďakujem aj pánovi komisárovi. Ja sa chcem pripojiť k otázke, ktorá tu už viackrát zaznela v rôznych formách. Ja sa to pokúsim naozaj zjednodušiť. Neviem, či máte odpoveď, ale rád by som pochopil vaše stanovisko. Junckerov plán e, chce v Európe vyvolať masívne nové investície a my pritom vieme, že je to len realokácia istých EÚ rozpočtových fondov, ktoré majú byť zárukou, ktoré otvoria privátny sektor. Možno to bude fungovať, ale problém je, že tieto pro, pro, peniaze sú z programu 2020 a veľká časť bola určená na základný výskum, ale uvedomujeme si aj to, že tieto projekty budú musieť byť schopné e, zarábať peniaze, pretože inak neexistuje dôvod, prečo by do toho mal nejaký privátny investor investovať, keď nebude mať z toho zisky. Takže otázka znie, ktorý z dvoch scenárov sa stane, alebo je tu aj tretí, čiže e, investície sa, k investíciám nedojde, alebo k investíciám dojde a budú zarábať, ale v tom prípade nedojde k výskumu. Ktorá z týchto dvoch možností to bude? You've got it in written form would be even Keby ste to mali písomne, bolo by to asi jednoduchšie. Takže to je všetko pokiaľ ide o otázky na dnešný deň. Honorable members, thank you very much for uh... Vážené poslanky, vážení poslanci, ďakujem pekne za vaše otázky. Ak dovolíte, začnem najprv s portugalčinou. Odpoviem môjmu uh, kolegovi Karlovi Zoríňovi v portugalčine. Vážený pán Zoríňo, ďakujem pekne za vašu otázku. Povedali ste veľmi, niekoľko veľmi zaujímavých, dôležitých vecí. Hovorili ste o cieľoch outputu chceli hovoriť ste o, výstupoch, ktoré chceme, ktorý chceme dosiahnuť. Je pravda, že bol zaslaný zoznam e, krajín, ale tie krajiny budeme musieť zanalizovať, budeme sa pozrieť, e, musieť pozrieť na to, ktoré programy v tomto zozname dávajú naozaj zmysel, ktoré naozaj budú viesť k tým cieľom, ktoré chceme, ktoré budú viesť k produktívnym investíciám. Takže áno, budeme musieť preskúmať tento zoznam kde krajiny naznačujú svoje zámery. Avšak budeme musieť naozaj odviesť veľký kus práce nad tých zoznamoch, aby sme videli, ktoré tie návrhy sú v súlade s usmerneniami. Nemôžeme ten zoznam jednoducho len tak zobrať a akceptovať ho, akceptovať všetky tie návrhy. Musíme ich preskúmať. Je pravda, že členské štáty, a v tom máte dôležitú úlohu vy, je dôležité, aby si uvedomili, nakoľko je politicky dôležité posielať projekty, ktoré prispievajú k znalostiam, technológiám a produktivite jednotlivých krajín, pretože pokiaľ by posielali také isté projekty ako v minulosti, tak by ten plán nemal multiplikačný e, dopad, e, v ktorý dúfame. Takže toľko k vašej otázke. Potom tu zaznela otázka, ktorú položilo viacero poslancov. E, pani Krell hovorila o efekte multiplikácie. Pán Karins taktiež hovoril niečo v podobnom duchu a ja by som chcel na tieto otázky zareagovať z hľadiska trhovej efektivity. Keď hovoríme o multiplikátore, tak nehovoríme len o jednom čísle. Hovoríme o dvoch rôznych číslach. Multiplikátor v hodnote 3 všetkého, čo sa týka pôžičiek a financovania a multiplikátor 5, ktorý by predstavovali vstupy z súkromného sektora a ďalšieho imania. Takže ten multiplikátor vyzerá ako jedno veľké číslo, ale pritom hovoríme o dvoch rôznych veciach. Predstavme si, že máme projekt, kde zainvestujem z verejných peňazí 1 euro a podarí sa mi presvedčiť, Trhový sektor sa pozerá na projekty v oblasti e, výskumu vedy a inovácií, takže pokiaľ sa mi podarí presvedčiť súkromný sektor, tak ten súkromný sektor si povie, fíha, toto je zaujímavé, takže ja k vášmu jednému euru pridám 5 eur. A potom budeme môcť tieto dve e, peňažné sumy spojiť a využiť ten multiplikátor 3. Čiže preto hovoríme o 5 krát 3 je 15. Myslím si, že je dôležité toto vyjasniť, Prepačte, ak to hovorím veľmi technicky, ale za normálnych okolností, keď ľudia hovoria o faktoroch či multiplikátore 15, tak si predstavujú, že to je mm, faktor, ktorý sa týka pôžičiek, dlhov, ale my pritom hovoríme o zmesi e, dlhu a imania. No a skúsenosti z oblasti výskumu a vedy je, je veľmi dobrá, pretože vidíme, že pokiaľ ide o vzdelanie rizika, tá, eh, dochádza k tomu, že máte bilión eh, z, pardon, miliardu z EÚ, miliardu z Európskej investičnej banky a potom môžete získať až 13 miliard eh, z požičiek. Rovnakú skúsenosť sme mali aj v rámci inovačného balíčku, kde bolo 8 miliard verejných prostriedkov a myslím, že 4 miliardy, dúfam, že to nehovorím zlé, hovorím to len tak z hlavy, čo sa potom podarilo navýšiť na 22 mm, miliard. A to boli súkromné prostriedky, ktoré navýšili to číslo. Prepačte opäť, ak to hovorím veľmi technicky, ale myslím si, že je dôležité to vyjasniť, toto povedať. Isté, že ten multiplikátor sa dá kritizovať, ale ja som to chcel naozaj povedať technicky. Vidím, že pán Karins chce niečo povedať. Áno, vaše finančné vysvetlenie naozaj dáva zmysel, ale moja otázka je, prečo so súkromnými investíciami by, by, prečo by niekto mal e, investovať do projektu, z ktorého nebudú žiadne príjmy. Avšak čo tých ľudí, tých privátnych investorov motivuje investovať do projektu, ktorý nebude zarábať? Ja chápem tu ten pákový efekt a ten multiplikátor. Prepašte, pán predseda, je, ja som tu prvýkrát, neviem, ako sa to robí. Pokiaľ by nejaký ďalší kolega chcel diskutovať s komisárom, nech sa páči, pretože je to otvorená diskusia. Prepašte, pán predseda, ja som si to neuvedomil. Videl som, že kolega naozaj chce niečo veľmi povedať. No. Tak ak dovolíte, uh, Vďaka vašej otázke môžem rozpracovať trochu viac svoje zdôvodnenie. Ide o to, že súkromný sektor, a pokiaľ chceme, aby teda e, súkromný sektor investoval, tak odpoveď na vašu otázku je, že sa to musí týkať práve projektov, e, ktoré, ktoré vyberieme, pretože samozrejme súkromný sektor nebude investovať do projektov, ktoré nebudú e, prinášať zisky. Takže Myslím si, že v našom prípade vedia výskumu, tak tie investície musia byť založené na tom našom poli, nie na tých iných, pretože tam do toho e, súkromný sektor nebude investovať. Takže myslím si, že to, čo ste povedali, je veľmi dôležité a treba sa na to zamerať. Pani Tojen, vy ste sa pýtali na štruktúrálne fondy a na to, ako ich môžeme využiť. Je to dôležitá otázka a máte pravdu. Je to otázka politickej vôle, ale taktiež je to otázka vytvorenia stimulov z dola smerom hore vo všetkých službách. No a ja v tejto chvíli mám zostavený v rámci môjho kabinetu tým, a je to aj so spolupráci s komisárom Kretom, kde toto spracovávame, e, naozaj sa snažíme spísať, ako tento návrh doviesť e, k realite. Takže myslím si, že čo skoro budem schopný prísť do parlamentu a povedať vám o tom, ako, ako sa to vyvíja. Budeme mať nejakú jasnú víziu. Otázka pána Henkela e, k Boloni. Úprimne povedané, tejto otázke sa ešte vrátim, pretože v tejto chvíli nemám e, riadnu odpoveď. Je to medzivládna záležitosť, ako viete. Myslím, že to zachádza ďalej než e, za rok 2028, ale pokiaľ ide o príspevky, pokiaľ budeme môcť prispieť, tak to určite pomôže, ale prepáčte, že moja odpoveď nie je presná. Dúfam, že budem schopný vám odpovedať presnejšie e, v dohľadnej dobe. Potom pán Maňka sa pýtal a pani Angst sa pýtali e, na to, ako môžeme zredukovať e, bariéry. A jedným dôležitým prvkom investičného plánu je, že to nie je len o investíciách, je to aj o tom, ako vytvoriť podmienky pre tie krajiny, ktoré vykonávajú reformy a znižujú bariéry pre podnikateľov a vaše otázky sú úplne na mieste. Občas hovorím, že môžete investovať koľko len chcete do vedy a výskumu, ale pokiaľ krajiny nemajú dostatočnú flexibilitu a trh nereaguje a existuje rigidita v trhu s výrobkami, ako aj na pracovnom trhu, tak potom máme problém, pretože eh, podniky stále musia čeliť um, bariéram a pokiaľ sú tu tie bariéry, tak tie mm, firmy nebudú investovať, čiže ja s vami absolútne súhlasím v tom, čo ste povedali. Myslím si, že toto je všetko. Dúfam, že som na nič nezabudol. Pokiaľ som na niečo, čo by bolo dôležité, predsa len zabudol, prosím, pošlite mi e-mail a ja vám na to uh, odpoviem. Naozaj, pokiaľ som na niečo zabudol. za to, že všetci sú spokojní s odpovediami. A ešte by som odpovedal pani Castillo. Pravila, že sa musíme naozaj sústrediť, aby sme sa uistili, že sa z tohto stane realita, že náš plán eh, pri, prispieje k tomu, aby sme zvyšili kapacitu horizontu 2020 a nie naopak. Chceli ste, aby som vás o tomto ubezpečil a ja vám chcem povedať, že sa e, v tejto e, oblasti budem venovať. E, ďakujem, pán komisár, za naozaj intenzívnu výmenu názorov. Pravdu povediac, aj naše, vypočutie, naše vypočutia boli veľmi intenzívne, teda vaše vypočutie, pardon, bolo veľmi intenzívne a toto bolo druhé kolo. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé. Ďakujem pekne za vaše odpovede. Vážení kolegovia, ďalší bod programu číslo 11. Zriadenie a prevádzka rezervy stabilitu, stability trhu pre systém únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov a zmena smernice Antonio Tajany. Tento bod je presunutý na 4 hodiny po obede. Čiže bude to až v poobednej časti. Poobednejšiu časť začneme o tretej eh, bodom, ktorý sa venuje um, zelenému rastu, ekologickému rastu pre malé a stredné podniky. Kolegovia, venujte mi ešte minútu, začneme o tretej možnosti ekologického rastu pre MSP, potom o štvrtej, potom o štvrtej tu bude Tajanyho správa a o piatej prezentácia generálneho tajomníka energetickej charty, plánovanie Medzinárodnej energetickej charty 2015. A to bude na dnes všetko.